Takže prosím kolegovia, usaďte sa všetci. Prosím, dámy a páni.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 Takže zahajujem naše zasadanie. Dámy a páni, predtým, než prejdeme k programu holandského predsedníctva, tu máme otázku ohľadom rokovacieho poriadku. Ste informovaní, že konferencia predsedov rozhodla vytvoriť výbor pre